zainteresovaní a sú to predpisy pre všetkých, pre všetkých akceptovateľné a že to bude pre Európu pridaná hodnota. Ďakujem. <clears throat> Ďakujeme kolega Manders. Tým uzatváram túto rozpravu. Hlasovať sa e, o, tejto správe bude zajtra 12.30. A teraz ďalší bod našeho programu a to je otázka na ústne zodpovedanie komisie ide o stresové testy bankového sektoru v Európskej únii a na úvod dávam slovo pani Wortman Kohl ako autorke jednej z autoriek otázky. E, nech sa páči na dve minúty. Uh, uh, Môžete prosím použiť aj mikrofón pri vašom prejave? Mikrofón, ale funguje, pán predseda. Dit heeft commissaris Barnier ook even de gelegenheid. Vážený pán eh, komisár eh, eh, Barnier, vy ste mali aspoň možnosť zaujať miesto v tejto chvíli bez mikrofónu. Skupina EPP naozaj kladie dôraz a zaujíma sa o záťažový test bankového sektoru, ktorý sa má uskutočniť v júni. Minulý rok sa totiž tento test nevydaril, ale práve írske banky, ktoré prešli týmto testom, e, krátko na to mali problémy a preto sú potrebné zmeny. A otázka znie, či náš finančný sektor naozaj je vybavený pre e, ťažké obdobia. Je to potrebné na to, aby sa e, zvýšila dôvera vo finančný sektor. A preto mám otázku e, na pána komisára, aké najdôležitejšie zmeny majú sa postarať o to, aby sa zlianie minuloročného testu neopakovalo. Vážený pán predseda, minulý rok každá krajina mala, vla, mohla sama určiť, aké jednotlivé testy možno realizovať, ale Teraz tu máme tento rok Európsky bankový úrad, ktorý sa má postarať o to, aby tieto testy pre každý štát, pre každý úrad boli rovnaké. Vierihodnosť tohoto nového kontrolného systému je tu testovaná. Je komisia spokojná so skutočnosťou, že, štre, že záťažové testy v jednotlivých krajinách 85 bankového sektoru pre, nechala prejsť pričom v iných krajinách zase prešlo 50%. To je veľmi zvláštne, tak ja som veľmi zvedavá na vaše vysvetlenie. Vážený pán predseda, pokiaľ ide o cezhranične fungujúce banky, potrebujeme robustný e, európsky mechanizmus riešenia kríz. V júni e, budeme mať výsledok až v júni týchto záťažových testov. Mohlo by sa totiž stať, že E, ak budú krízy v jednotlivých bankách, nemáme, nebudeme mať včasný mechanizmus. Musíme e, myslieť e, na, na dobrú akciu a s nami v parlamente môžete rátať. Ďakujeme. Ďalšia autorka otázky na uh, 3,5 minúty, pani kolegyňa Bowles. Vážený pán uh, komisár, uh, riešenie tejto krízy bank sa rieši na medzinárodnej úrovni a takisto sa tu riešia dôležité otázky hospodárskej súťaži, ale to neznamená, že všetko musí teraz počkať. Predovšetkým, keď tu máme kombináciu bankových kríz a štátnych dlhov. E, tieto e, testy trvajú niekoľko týždňov a tieto testy musia byť robustné, vieryhodné a transparentné. Potrebujeme oveľa viac transparentnosti vo všeobecnosti a preto navrhujem, aby sme sa použili e, zo Spojených štátoch, kde e, sa vyžaduje dvojročné e, obdobie na preukázanie dokladov pre, Európsk- pre Americkú centrálnu banku. Bolo by to zdravá vec aj pre Európske centrálne banky, aby mali podobný systém počas rokov, e, na základe podkladov z rokov 2008-2009. To by bol doplnok k tým novým záťažovým testom. Tieto nové testy sú e, zlepšené pod vedením Európskeho bankového úradu, ale sú tu ešte stále veci, ktoré možno zlepšiť. A je na čase, aby E, sa e, objavilo to posolstvo, že e, ne, neochota politickej vôle nemôže byť odpovedou a nemôžeme si dovoliť nákladné, nákladné dôsledky. Predovšetkým, keď všetci vieme, aká je pravdepodobná realita. Naozaj sa nemôžno ospravedlňovať v týchto testoch. V rámci týchto bodov by mnohé veci neprešli. Samozrejme, že analýci e, na e, trhu sú veľmi schopní e, interpretovať tieto záťažové testy a dokážu odhadnúť, čo je skryté v bankových účtovných knihách. Ale tá smutnejšia interpretácia znamená, že samozrejme aj niektoré členské krajiny budú konfrontované so skutoč- skutočnosťou, že spoluvinníkmi sú aj dozorné orgány a samotné členské krajiny medzi časom tieto zaťažové testy viedli aj ku krokom. E, banky hľadajú kapitál, niektoré členské krajiny sú tu proaktívne a vedú e, banky k tomu, aby navýšili kapitál, ale nie je tu celkový plán, aby sa tlačilo proti e, podkapitalizovaniu, nedostatočným prostriedkom. Jednu vec sme sa určite v kríze naučili a to je to, že sme veľmi prepojení navzájom. Ak banky si navzájom nebudú dôverovať a e, zmrazí sa požičiavanie medzi bankami, budeme mať veľký problém. Takže prosím, budeme mať dobrú e, ko- koordináciu. A nie je tu, nejde tu však len o banky, ide o stabilitu eura a, e, a štátne zadlženia. Všetko je to prepojené a veľmi dôležité. Ďakujem. Ako ďalší spoluautor otázky, pán Sanchez Presedo, nech sa páči. Eh, vážený eh, pán komisár, vážený pán predsedajúci, európsky, európske záťažové testy musia byť transparentné, flexibilné a efektívne. Vieryhodnosť je potrebná na to, aby finančná stabilita bola potvrdená a aby sa nastolil dôvera v sektor. Je to určitý dozorný prostriedok na to, aby sa solventnosť, likvidita jednotlivých bank a celkového bankového systému preverila. Pri realizácii treba preveriť, e, ako banky reagujú v záťažových situáciách, či môžu vzniknúť dominové efekty Európska únia už dva e, záťažové testy realizovala v rámci zodpovedajúceho výboru a to v máji 2009 ECOFIN v svojho času sám v spolupráci s Centrálnou bankou a s komisiou e, zadal e, záťažový test. Išlo o celkové výsledky celkovej EÚ, celkového bankového sektoru E, sústredilo sa to na 22 najväčších bank. Tieto výsledky sa nezverejnili, preto sa hovorilo, že trh je veľmi citlivý. Boli tu tri scenári, lepšie, e, stredne dobré a horšie e, možnosti systému. Nešlo tu však o transparentnosť o systému. Na tu sa nemyslelo v roku 2009 v júli, potom štátne pomoci Bo k ním sa povedalo, že určité banky potrebujú pomoc na to, aby zvládli krízu a tu sa povedalo v júli, že e, treba v júli tieto testy zrealizovať. 2. decembra sa navrhlo získať ďalšie informácie o zaťažiteľnosti a vtedy sa realizoval druhý test záťažový v dozornej bankovej skupine. Výsledky sa zverejnili. tom, čo v júli 2009 konštatoval tieto veci e, summit, e, viaceré banky v rámci EÚ boli preverené a povedalo sa, že chýba európsky prístup, pretože každý štát e, sa mohol sám rozhodnúť, kto bude realizovať test a cesty testy sa v každej krajine realizovali e, e, inak. Pripomeňme si Írsko, tam určité informácie o štát, štátnom zadlžení chýbali a, a konkrétne údaje chýbali a preto systém sa nestal dôveryhodnejší. Musíme si e, teraz pripraviť nové kolo záťažových testov, ale v inom prostredí Máme teraz novú dozornú inštanciu, nový dozorný rámec v EÚ so zodpovedajúcimi skúsenosťami e, zo skorších testov. Je tu transparentnosť na to, aby sme sa postarali o to, že je tu dôvera a samozrejme, že je dôležité, aby tieto záťažové testy boli realizované efektívne. Chceme samozrejme vedieť, čo e, sa robí, aby sa od, e, predišlo e, takým slabinám, aký mali predošlé testy a chceme vedieť aj to, ako by sa krajiny mohli správať rovnako, ako rovnako diagnostikovať. Takisto chceme vedieť, aké metódy sa realizujú v zmysle obchodných štruktúr a takisto je potrebné, aby stresové a záťažové testy Um, dali k dispozícii potrebné informácie malých, aby mohli vyhodnocovať zmysluplne. Máme nový dozorný úrad, to už som povedal, 18. marca EBA e, tento úrad e, zdvo, e, zverejnil príslušné podklady. Ďakujeme, kolega Sanchez presedo. A teraz pán komisár Barnier. monsieur le président et merci euh, à corinne. ďakujem pekne pán predsedajúci ďakujem pekne corinne wortmann kool taktiež sharon bowles a pánovi sanchez presedovi za ich tri otázky na túto veľmi dôležitú tému a síce dôveryhodnosť záťažových testov pre bankový sektor. Ocitáme sa v situácii vo finančnom sektore, eh, kde vývoj je naozaj veľmi pomalý, aj keď eh, pre niektoré banky zdá sa kríza pominula. Predsa len eh, sa ešte stále spamená, spametávame z tejto bezprecedentnej krízy a ešte stále čerpame ponaučenie z tejto krízy. Tak, aby sme sa z tejto krízy poučili, Potrebujeme rámec dohľadných orgánov, ktorý už od 1. januára máme, najmä vďaka vám. Taktiež e, máme nástroje, ktoré sa orientujú na budúcnosť, lepšiu hospodárskú správu, lepší systém, taktiež potrebujeme lepší systém kapitalizácie, ešte sa k tomuto vrátim, a taktiež potrebujeme merať e, vývoj v tomto sektore. Musíme neustále sledovať vývoj. Ako tu práve zaznelo, Potrebujeme dôveryhodné nástroje. Zaťažové testy sú v tomto smere dôležitým e, krokom. Nejde len o samotné záťažové testy, ale aj o sprievodné opatrenia. V apríli na Rade ministrov financií sa o tom hovorilo, ako ste spomenuli, záťažové testy minulý rok boli nedostatočné. Komisia sa vyjadrila na adresu nového orgánu pre dohľad, ktorý bude organizovať e, testy spoločne s národnými orgánmi dohľadu. Musíme sledovať e, kvalitu a taktiež dôveryhodnosť V apríli sme predložili návrh a predložím teraz analýzu ktorom bodom, ktoré tu zazneli. Zaťažové testy v roku 2011, tak ako ste ich žiadali, sú výrazne vylepšené v šiestich oblastiach. Teraz ich v krátkosti zhrniem, ak dovolíte. Poprvé, makroekonomické postupy, z ktorých sa bude vychádzať. Tu sa aplikujú mnoho prísnejšie podmienky ako v roku 2010. Sú tu obsiahnuté aj e, veľké šoky z hľadiska imania a vývoja na finančných trhoch. Taktiež e, sa bude využívať lepšia metodika, sledovanie smerom hore a smerom dole. Po tretie, e, budeme vychádzať z postupu transparentnosti, ktorý bude založený na zverejnení výsledkov v júni. A taktiež e, sa zverejní podrobne obsah účtovných výkazov a taktiež e, e, majetku z hľadiska štátneho dlhu a kapitálovej štruktúry. Ďalej, banky sa budú testovať e, na úrovni kapitálových prahových hodnot v pilieri 1 ďalej. Kapitálové podmienky v vo vývoji smerom nahor, e, taktiež zvýša transparentnosť a dôveryhodnosť týchto opatrení. Taktiež chceme predložiť také riešenia, ktoré e, vnútime bankám, a to v systéme zastavenie v prípade nevyhnutnosti. Teda toto sú zásadné zlepšenia, ktoré sme vniesli do tohto systému e, rok po predchádzajúcom kole záťažových testov. Okrem toho potrebujeme väčšiu mieru jasnosti, pokiaľ ide o podrobnosti týkajúce sa štátneho dlhu. E, skupina na vysokej úrovni hovorila najmä o metódach, e, ako povedala pani Wortman Kohl, taktiež je potrebné zvážiť najnepriaznivejšie scenáre. Obsahujú predovšetkým šoky, ktoré súvisia s nákladmi financovania štátnych dlhov. Ako ste uviedli, zabránenie riziku e, šírenia týchto šokov e, súvisí priamo e, s operáciami na finančných trhoch. Je potrebné taktiež zohľadniť rozhodnutia, ktoré boli prijaté tento rok. Záťažové testy budú simulovať skutočne extrémne situácie, ktoré však nie sú úplne vylúčené. V súčasnosti nedávno nadobudla účinnosť e, nová oblasť mechanizmu stability v oblasti eurozóny a my sa domnievame, že spoločne s Európskym orgánom pre bankovníctvo je takéto opatrenie v súčasnosti o mnoho užitočnejšie, aby sme zabezpečili plnú mieru transparentnosti a vystavenia sa štátnemu dlhu, tak ako sa to uvádza v um, dokumentoch, ktoré obsahujú operácie na finančných trhoch. Taktiež je potrebné zaviesť väčšiu mieru koherentnosti do záťažových testov z celej Európskej únie. To je nevyhnutné nielen, aby toto opatrenie bolo dôveryhodné, ale aj samotný bankový sektor sa usiluje, aby sa aplikovali prísne pravidlá, aby bola zabezpečená koherentnosť medzi metódami, ktoré využívajú banky samotné, tak aby sme dosiahli plnú konvergenciu toho, ako sa ekonomické scenáre odzrkadlia v miere rizika. Neznamená to, že banky nemôžu uplatňovať isté špecifické črty vo svojich postupoch Taktiež máme spoločnú definíciu kapitálových eh, prahových hodnôt, na základe ktorých budeme banky hodnotiť. Spomína sa tu aj vlastný kapitál bank, ktorý bude vychádzať zo súčasných ustanovení v smernici o kapitálových, eh, kapitálovom majetku. Ďalej. Pýtate sa na rôznorodosť pokrytia v bankovom sektore v rámci EÚ, teda čo sa týka týchto zaťažových testov. Bolo nevyhnutné poskytnúť dostatočnú vzorku aj na národnej, aj na európskej úrovni, ale zároveň zabezpečiť reálnu uskutočniteľnosť týchto e, testov e, testy, ktoré sa teraz útočne predstavujú 65 mm, všetkých bank v rámci Európskej, úrovni, chceli, e, Európskej únie. Chceli sme pokrytie 50 celkovej bankovej činnosti v EÚ. Piatá poznámka, ktorú e, vznesol najmä pán Sanchez Preseda, sa týka e, nápravných opatrení. Tie žiadajú banky, ktoré nie sú dostatočne kapitalizované. Tieto banky budú musieť prijať eh, príslušné opatrenia, tak aby sa zaoberali svojimi slabými stránkami. To sa bude týkať najmä súkromného sektora, ak tieto opatrenia nebudú dostatočné. Dá sa taktiež predpokladať istá miera verejnej podpory za predpokladu, že sa budú plniť európske pravidlá o štátnej pomoci. A môj kolega, komisár Almunia, už pracuje na tejto veci. Banky, ktoré z toho budú mať prospech, v súhľade s vyhlásením z decembra tieto banky, tieto banky budú musieť predložiť plán na reštrukturalizáciu a na zreálnenie svojej činnosti do budúcna. Taktiež, čo sa týka e, reštrukturalizácie a rekapitalizácie bank, ktoré zlyhávajú, tak ako e, sa to spomína vo Ferrerovej správe o krizovom riadení v bankovom sektore. Ako iste viete, komisia pracuje na legislatívnom rámci o krízovom riadení v bankovom sektore. Už sme o tom hovorili viackrát a cieľom je poskytnúť dostatočnú mieru dohľadu v budúcnosti na úrovni nadnárodných inštitúcií dohľadu, aby mali k dispozícii celý rad nástrojov na to, aby sa z kríz nestávali katastrofy. Tak, aby sa zasahovalo v správnom čase. Tak, aby sme o rozumne a plánovane riešili problémy. Predložíme tieto opatrenia aj Rade ministrov, aj Európskom parlamentu ešte pred koncom leta. Toľko teda reakcie na veľmi relevantné otázky, ktoré ste predložili. Ďakujem pekne, pán komisár Barnier. Teraz eh, rečníci v mene politických skupín, eh, najskôr pán Gozes v mene EPP. Ďakujem pekne, vážny pán komisár. Práve ste uznali, že záťažové testy z minulého roka nedosiahli želaný efekt. Neradi by sme sa dopustili rovnakej chuby aj tento rok z hľadiska implementácie, ale predsa len nepodarí sa tento problém úplne vyriešiť, ak neuskutočníme naozaj um, riadne testy na základe prísnych kritérií. Tieto testy musia byť reálne, Musíme mať jasné kritériá, ktoré budú v súlade s problémami, ktorým čelíme. Teraz je na Európskom orgáne pre bankovníctvo, aby dohliadal nad plnením tohto textu a uskutočnení týchto testov. Tieto testy by mali lepšie definovať rekapitalizačné požiadavky bank. Niektoré opatrenia, ktoré ste spomenuli, sú užitočné, ale ak chceme, aby tieto zaťažové testy boli dôveryhodné, myslím, že by to upokojilo finančné trhy, taktiež by to uspokojilo ratingové agentúry a trošku by to vyvážilo um, tie negatívne dopady, ktoré to má na naše hospodárstvo. Musíme konečne zastaviť závislosť na ratingových agentúrach orgány dohľadu nemajú inú možnosť e, iba snažiť sa o to, aby tieto testy boli úspešné. To znamená, že musia byť dôveryhodné. Teda, pán komisár, na záver by som vás rád upozornil na legislatívu o ratingových agentúrach. Táto legislatíva je už v platnosti, ale ešte neprebehla implementácia, neprijali si žiadne opatrenia na jej naplnenie. Ešte stále je v platnosti prechodné obdobie, ale ešte stále sa tvárime, ako by sa nič nedialo. Ďakujeme pekne, pán Gozes. Teraz dostáva slovo pani Podimata na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, ak sa nám niečo vyjastilo pre finančnej kríze, tak je to to, že naše banky naše bankové inštitúty neboli schopné niesť e, záťaž. A taktiež to ukázalo, že banky sú e, rozhodujúce pre fungovanie hospodárstva. Potrebujeme rozumnú metódu, ako dôveru vo funkčnosť bankového sektora opätovne nastoliť. Musíme sa snažiť o to, aby ehm, bankový systém fungoval hladko, transparentne a aby banky ehm, naozaj dávali k dispozícii peniaze pre hospodárstvo. Už viacerí rečníci tu spomenuli, že predchádzajúce záťažové testy nesplnili svoje ciele. A ani nenastolili opätovne dôveru. Dnes sme v inej situácii. Záťažové testy sa vykonajú na úrovni nového Európskeho orgánu pre bankovníctvo a preto musíme zabraniť tomu, aby tieto záťažové testy, rovnako ako minulý rok, zlyhali. Musíme naozaj zmerať eh, prínosnosť e, týchto bank, aby sme preskúmali skutočne aj tie najhoršie e, možné prípady, ktorý môžu dojsť. Čo sa týka ďalších krokov, možno by sme mali taktiež snažiť sa definovať e, krízy, krízy a rizika, ktorým sú vystavené banky. Teraz má na dve minúty slovo kolegyňa Goulard. Président, bonsoir, monsieur le commissaire. Beaucoup de choses ont été dites euh, sur la méthodologie. Vous avez... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Čo sa týka metódy, ktorá sa bude využívať, e, v tomto smere ste už odpovedali dosť podrobne. Ja by som sa rada v krátkosti vyjadrila k tomu, čo bude nasledovať po záťažových testoch. Keby som sa vrátila k tomu, čo povedal pán Gozes, ktorý uviedol, že nestačí mať legislatívu, treba ju dodržiavať. Myslím, že tieto testy sú doplnením balíčka o hospodárskom riadení a musíme si uvedomiť, aký bude ďalší vývoj, aké budú ďalšie opatrenia, tak aby sme potom mohli prijať príslušné kroky. Chcela by som vás upozorniť na to, čo sa stalo vo vypočutí s so zastupcom Centrálnej banky s Mervinom Kingom a ďalším podpredsedom Európskej, Európskeho výboru pre systémové riziko. Už sme si vypočuli, že doložka, ktorú chceli zapracovať aj členské štáty do textu viac ako komisia, neznamená, že odporúčania EBA e o rekapitalizácii by sa, rekapitalizácii by sa dodržiavali. Um, Európsky výbor pre systémové rizika eh, sa domnieva, že takéto opatrenie je nevyhnutné a ak eh, k tomu pristúpi EBA s vašou podporou, eh, s podporou Európskeho výbora pre systémové rizika, známe, bude to znamenať, že budeme mať doložky, ktoré členské štáty budú chcieť obsiahnuť v tomto balíčku. Myslím, že potom vďaka tomu budeme mať konkrétne opatrenia, ktoré aj veľké, aj malé členské štáty príjmu. Španielsko môže byť eh, vhodným príkladom. Ďakujeme pekne, pán komisár. Ďakujeme. Pani kolegyňa Kulár, teraz dostáva slovo pani Ford na dve minúty taktiež. Thank you. Last summer's stress test... Ďakujem pekne. Zaťažové testy z minulého roka mali zvýšiť kompetentnosť bank. Teraz e, máme dočinenia s, so šancou e, upokojiť trhy, trhy. Prvú príležitosť sme premeškali, teraz máme pred sebou druhú príležitosť. E, sme svedkami potreby mnohých členských štátov, ktoré potrebujú záchranu krízu štátnych dlhov nevyriešime, kým nevyriešime krízu, krízu bankového sektora a tu nevyriešime, kým nenastolíme e, opätovné možnosti kapitálu a suverenity pre tieto banky. Je potrebné, aby banky e, vedeli vyhodnotiť riziko, e, na ktoré sú zamerané trhy. Teraz sa trhy zameriavajú na riziko štátnych dlhov. Je potrebné Eh, si uvedomiť, že zaťažové testy, ktoré sa budú zameriavať na celkové účtovné eh, dokumenty bank, nebudú schopné nastaviť opätovne dôveru. Je tu riziko opätovného poklesu a to môže eh, ešte zhoršiť celú situáciu, ale to, že budem zatvárať oči pred týmto rizikom, to je jednoducho nezodpovedné. A to je naozaj mm, otázka za milión dolárov pre regulačný orgán. Aký kapitál majú k dispozícii banky? Každá jedna krajina bude bojovať eh, za výnimky, ktoré chce dosiahnuť, eh, ale povedie to k tomu, že banky nebudú rovné a nebudú si navzájom rovné a bude tu nerovnováha. Musíme hľadať spoločného menovateľa, aké je riziko na tých účtovných súvahách a či môžeme eh, vyhodnotiť toto riziko, nejak ho číselne vyjadriť, ak v prípade amerických bank je to riziko o 50%, 50% vyššie. Musíme si položiť otázku, či je toto riziko nedostatočne zastúpené vo účtovných uzavriekach európskych bank. a Je potrebné zabezpečiť mieru transparentnosti, tak aby investori aj daňoví poplatníci si uvedomili, že o to ide týmto testom. Ak sa to nepodarí, tak to bude iba fraška. Ďakujem, pani kolegyňa Ford. A teraz Sven Giegold. Nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, pán komisár, Otázka bankových záťažových testov je preto taká rozhodujúca a preto ju občania tak kriticky vnímajú, pretože banky sú práve v centre tejto kríze. E, investovali vysoké prostriedky bez toho, že by sa pozerali na rizika a v jednotlivých členských krajinách, ktoré sú v centre tejto krízy, vytvorili tie e, hypotekárne bubliny, e, vytvorili to, že E, trhy sú na tom horšie, než mnohí e, v, sa vyznajú v tom horšie než vonkajší pozorovatelia. Všetci sa však mýlili, vidí, vidí sa, že banky v kríze neboli v stave prijať správne rozhodnutia a predtým spustili krízu. A teraz, teraz sa dobre vidí, že nad rámec štátne dlhy sa masívne zvyšujú. Poprvé, kvôli nákladom záruk a zvýš, zvýšením e, zách, nákladov záchran bank a preto znie otázka, či z tejto krízy sa vyvodia vážne závery. Ale nie je tomu tak, že banky by mali túto zodpovednosť v minulosti. Nie, dodatočne sa vidí, že trhy ešte stále nefungujú správne. Na uh, jednotlivých kontách uh, systému Európskej centrálnej banky je 47 miliard eur otvorených pohľadávok medzi jednotlivými miliardovými bankami, pretože systém medzi jednotlivými centrálnymi bankami za, zaplatil za nefungujúce centrálne banky. Je tu veľká slabina v bankovom systéme a to preto, práve kvôli slabi, slabine v bankovom systéme neho, nerobíme dôležité e, opatrenia odlženia. Jedno, e, prísnejšie povedané, ľudia v Grécku, Írsku, Portugalsku majú pocit, že trpia aj preto, že naše bankové systémy sú slabo nastavené a teraz tieto záťažové testy v minulých dvoch rokoch e, viedli k tomu, že sme si mysleli, že konečne sa dozvieme pravdu. V roku 2010 tieto testy boli slabé práve u štátnych zadlžení a rizik a v zásade tieto riziky, rizika neboli posudzované. Tieto, tieto testy boli ako, akoby eh, voľnočasovými testami. Ba, vám, pán Barnier, ďakujeme za vaše uh, úvahy, ale nepovedali ste, prečo rizika štátnych uh, papierov sú v tých štátnych knihách, ale nie v bankových knihách. Ale dôvod je ten istý. Uh, ide o záchranné balíčky, ale to je drzé predbiehanie politických rozhodnutí, pretože tieto záchranné balíčky nemôžu, e, nemôžu byť dané prirodzene, naopak musia ich e, evokovať parlamenty. Dôležité je, aby to neboli samo, e, samozrejme potvrdenia sociálnych rizík. Prečo teda rizika v zásade sa nedobre oceňujú? Okrem toho je tu dôležitý test aj pre poisťovací a zaisťovací trh. Aj v tejto oblasti sa treba na to pozrieť, pán komisár, a som sklamaný aj preto, pretože Európsky bankový dozor je tu zodpovedný. Vytvorili sme ho, ale bohužiaľ samostatný vlastný test seba samého tento dozorný orgán neprešiel. Požadujte, prosím, pán komisár, tu väčší e, tlak. E, vidíme tu jedno, povedal to už Bertolt Brecht, E, vytvorenie, založenie banky je väčším zločinom ako vykradnutie banky. E, takáto kapitulácia je však ešte horším javom. Ďakujem na dve minúty, pán kolega Murphy. Ďakujem. Najpodstatnejšia slabo, slabosť e, týchto zaťažových testov už bola spomenutá. Je to možnosť širokého širokej neschopnosti platobnej krajiny. To vyplýva z dlhu, ktorý je navršený na krajiny, ktoré nie sú schopné splácať takýto dlh. Napríklad Írsko Írsko hrozí 750 miliárd dlhu do roku 2015 a to je asi 250 tisíc eur na každého zamestnanca. Takisto rastú e, úrokové sadzby, pokiaľ ide o náš, našu záchranu, alebo záchranný balík. Je to neudržateľné a Írska, Írsko e, pristúpi, alebo dopadne ako platobná neschopná krajina. Francúzske banky sú takisto exponované 260 miliárd, britské banky 300 miliárd. Takéto masívna expozícia eh, jasne poukazuje na to, ako sú exponovaní aj samotní zamestnanci, alebo tá ľudia aj v periférnych hospodárstvách. Ja predpokladám, že záťažové testy poukážu na to, že e, situácia sa bude stabilizovať, ale myslím si, že to bude nesprávny odhad. Napríklad 304 miliárd eur e, za posledných e, mesiacov, 2000, posledných mesiacov 2010 spôsobil, že 36 bank írskych sa muselo spoliehať na krátkodobé financovanie z ECB pokiaľ ide o reštrukturalizáciu bankového sektoru, tak určite tá najpodstatnejšia lekcia, ktorú musíme mať zo skúseností z posledných rokov a z tej významnej krízy je, že významné finančné inštitúcie a banky nemôžu byť ponechané v súkromných e, rukách. Sledovanie profitov zo strany týchto súkromných inštitúcií e, viedol k zničeniu našich hospodárstiev a naši bežní ľudia občania za to zaplatili obrovský, obrovskú daň. Je nemohnutné, aby e, boli vlastne tejto banky a inštitúcie demokraticky a teda ľuďmi

Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár. V záťažových testoch v roku 2010 myslím, že každý uznal, že jeden z hlavných problémov spočíval v tom, že sa vychádzalo z národných princípov z hľadiska metódy aj z hľadiska eh, diagnostických opatrení a kritérií. V správe, ktorú som e, napísala ja, parlament volá po posilnení európskeho rozmeru v riešení bankovej krízy, ale medzičasom došlo k vytvoreniu Európskeho výboru pre systémové rizika a Európskeho orgánu pre bankovníctvo. A toto všetko naznačilo, že konečne do toho vnesieme ten európsky prvok. Ale predsa len záťažové testy rada popísala e, nasledovne e, musí sa pripraviť e, ešte pred zverejnením výsledkov ambiciózna stratégia na reštrukturalizáciu zraniteľných inštitúcií, vrátanie riešenie pre súkromný sektor, ale taktiež pevný rámec v súlade s pravidlami pre poskytnutie vládnej podpory v prípade potreby. Teda v zásade teraz vidíme, že sú pred nami opäť zaťažové testy a odporúčame, aby členské štáty bez nejakého harmonizačného rámca reagovali bez zohľadňovania národných eh, osobitostí. Ale opäť sa vraciame na tú národnú úroveň hovoríme, že členské štáty majú naprávať problémy v záťažových testoch. Nuž to naozaj eh, podľa mňa otvára otázku princípu. Myslím si, že nám tu uniká skutočne eh, mimoriadná príležitosť. Konečne sme mali možnosť vniesť do tohto sektora európsky prvok a nerobíme to. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Šmit na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, e, žijeme v nejakých časoch, finančná kríza a priamo zasiahla občanov a strátili dôveru v bankovné, bankový sektor. Záťažové testy sú významným nástrojom na zlepšenie odolnosti bank voči neočakávaným šokom. Finančná stabilita závisí od toho, aké stabilné budú banky a aké odolné budú voči šokom. Teda naozaj účinné testy eh, by zvýšili dôveru do celého bankovníctva. To sme zaznamenali už v minulosti. Skutočne prísne dôveryhodné testy s jasnými požiadavkami. Myslím, že príklad Islandu naozaj demonstruje, aké závažné môžu byť dosť dôsledky, ak to nesplníme. Je potrebné, aby sa výsledky záťažových testov zverejňovali. Jednotlivé zverejňovanie výsledkov je dôležité eh, a zvyšuje tú dôveru aj občanov, aj e, trhov. Ako povedal pán komisár, ide tu predovšetkým o dôveru. Záťažové testy e, budeme musieť v budúcnosti rozvíjať, budeme musieť hľadať e, skutočné riešenia na problémy na trhu a na rizika, taktiež budeme musieť pokryť vystavenie sa štátnym dlhom. Podľa mňa je to mimoriadne dôležité, ak chceme zvýšiť dôveru trhov tento sektor. Komisia, taktiež e, Európsky orgán pre bankovníctvo, ako aj Európsky výbor pre systémové rizika musia veľmi opozretne sledovať a musia zabezpečiť, aby sa vývoj sledoval aj, aj naďalej, aby sme dokázali jasne zadefinovať mieru rizika. Ak banky nebudú schopné reagovať e, na požiadavky. Potom je potrebné, aby členské štáty zakročili. Boli sme svetkami problémov bank v pobaltských štátoch a vidíme taktiež, ako rýchlo sa riziko môže premeniť na výrazné straty. Musíme byť preto veľmi obozretní, pretože to môže mať deštruktívny vplyv, ak nepríjmeme nevyhnutné opatrenia. Ďakujeme pekne, pán Schmidt. Teraz na dve minúty pán Lamberts. Uh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem hovoriť po francúzsky. Vážený pán komisár, e, silní kolegovia, záťažové testy e, sú tou najnovšou modou. E, máme hlbokú hospodárskú a finančnú krízu, takže správame si záťažové testy. Keď bude jadrová kríza, tak správame záťažové testy pre reaktory. Ako keby záťažové testy samotné, same od seba teda, E, ubezpečili e, občanov EÚ alebo finančné trhy. Samozrejme, to všetko sa odvíja od teoretického rámca, v ktorom sa pohybujete. Už ste poukázali, že zaťažové testy, ktoré ste spúšťali minulý rok, sa javili byť e, dostatočne kredibilné a dôveryhodné a testy jadrových reaktorov sa zdajú byť takisto značne dôveryhodné, kredibilné. Každopádne zdá sa, že zohľadňujú celú šírku, celé spektrum scenárov, ale musíme uvažovať o veciach e, v reálnych intenciách a tým pádom musíme zvažovať aj e, platobnú neschopnosť krajiny. Je to e, vec, ktorú ste ochotní zvažovať, ak nejakým spôsobom nechcete popierať jasné fakty, pretože keď sa pozriete na írsky dlh, tak je úplne jasné, že skôr či neskôr tieto krajiny spolu s niektorými inými budú musieť pristúpiť k reštrukturalizácii dlhu prípade, že k tomu nepríde, tak potom e, Európa môže byť odsunutá na neurčito. Ale o čo neskôr sa tak udeje, tak o to viac to bude stáť samotné spoločenstvo. Viem, e, pán komisár, že vy ste ambiciozným zástancom európskeho ducha, ale ak máme mať každý týždeň takéto záťažové testy, tak to nie nevyhnutne vedie k ubezpečeniu spotrebiteľov. Skôr či neskôr budeme musieť e, chytiť, sa chopiť celej tej veci správne a budeme musieť pristúpiť e, k takému správnemu a nefalšovanému, nefalšovanej restrukturalizácii celého bankového sektora. My si budeme vyžadovať nakoniec e, unijnú rozpočtovú federáciu, ale o tom budeme hovoriť inokedy. Pán Lambert, ďakujem. Pán Karas, dve minúty. Ďakujem pekne. Takže pán komisár, dámy a páni, chcem sa najskôr e, poďakovať za detailný, detailnú reakciu na moju otázku na ústne zodpovedanie, pokiaľ ide o teda írsku situáciu 8. februára. My sme hovorili o tom, že je nevyhnutné nastoliť dôveru, je nevyhnutné e, konať rozhodne, e, vážne a seriózne a takýmto spôsobom sme mohli prekonať aj krízu. Musím v tomto ohľade povedať, že pri tých najnovších zaťažových testoch mi chýba dostatočné posúdenie takýchto aspektov a faktorov. Dôsledky sú neznáme, závery ste dnes naznačili a e, dôsledky z ďalších záťažových testov sú mi nejasné. Tým pádom vznikajú tri otázky z mojej strany. Prvá, ako môžete tentokrát, pán komisár, zaručiť, že e, sústredenie sa, e, že sa budeme sústrediť na dlhodobú, dlhodobý horizont a nie, že to nebude krátkodobo zamerané, ako to bolo v prípade írskych bank. Po druhé, priamo pred očami sme, vidíme zostrenie dlhovej krízy európskej, pán Gigol o tom hovoril, takéto zostrenie, vyostrenie je testované len na úrovni účtovných kníh, účtovných závierok bank. Ale každopádne vypadávajú tieto účtovné dokumenty z zaťažových testov, ktoré sú plánované. Ako vyhodnotíte takýto rozdiel. Nevzniká tu dojem, ako keby bola zagarantovaná dlhodobosť, dlhodobá udržateľnosť bank, pretože našou hlavnou problematikou sú otázky platobnej neschopnosti krajín. Ďakujem pekne. Kolega Karas, kolega Sanchez Presedo, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem pánovi komisárovi, kolegovia, aj ja by som sa vám chcel poďakovať za pripomienky, ktoré ste prezentovali. Samozrejme je dôležité správne diagnostikovať stav, tak aby sme potom dokázali e, nastaviť liečbu. Ak máme správne nastavené zaťažové testy, tak by mala sa dostaviť e, správna reakcia. Následne potrebujeme stabilné finančné inštitúcie, stabilný finančný systém a musíme zabezpečiť, že skutočná ekonomika E, bude fungovať tak, ako má. Záťažové testy samozrejme sú súčasťou úsilia, ktoré prebieha, pokiaľ ide o nastavenie alebo vytvorenie systému, ktoré bude fungovať lepšie. Pokiaľ ide o tie negatívne alebo najhoršie scenáre, tie banky, ktoré nie sú schopné prejsť takýmito záťažovými testami, e, musia nájsť iné spôsoby fungovania či už formou rekapitalizácie alebo reštrukturalizácie e, istým spôsobom. Európsky dohľadný orgán pre bankový sektor e, samozrejme môže vydať odporúčania smerom k korekcii nedostatkov tam, kde e, vníma isté systémové zlyhania, tak aby sme zabezpečili, že príde k prijatiu tých správnych krokov. Ale v prípade, že má prebehnúť takýto postup, tak si to bude vyžadovať ambiciózny európsky rámec. Budeme musieť ísť nad rámec toho, čo sme spravili predtým. Budeme musieť zabezpečiť väčšiu mieru finančnej integrácie v Európskej únii, ale takisto aj väčšiu daňovú a politickú integráciu. Ďakujem pekne, pán Sanchez Prezedos, pán Stolojan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Tieto zaťažové testy sú dôležité, tak aby sme boli schopní posúdiť zdravie bankového sektoru. Avšak musíme splniť dve podmienky, ktoré sú zásadné. Najskôr musíme zabezpečiť, že tieto záťažové testy budú primeranej kvality a že proces hodnotenia bude nastavený presne. Takisto by som chcel konštatovať, že banky mali rozdielne podnikateľské modely v rôznych členských štátoch, e, v Rumunsku, podobne ako aj v iných členských štátoch. Banky neboli zapojené do obchodovania s toxickými aktívami, ale e, boli zapojené do expanzívneho alokovania úverov alebo pridelovania na základe krátkodobých externých zdrojov. Financovali dlhodobo ale výsledky boli rovnaké. Zaznamenali straty a stali sa mimoriadne zraniteľnými a slabými. A čelili nedostatku zodpovednosti, pokiaľ ide o riadenie rizík. Po druhé, je nevyhnutné zabezpečiť transparentné výsledky záťažových testov. Záťažové testy, ktoré budeme realizovať e, to si teda bude vyžadovať, vyžadovať si to bude trh a vyžadovať si to budú aj občania. Ďakujeme kolegu Stolojanovi a teraz kolega Ludvíkson. Ďakujem, pán predseda. Turbulencie posledných rokov nám zakryli vlastne korene zla. V snahe zachrániť tie najslabšie krajiny sme zabudli, že najväčším problémom sú samotné banky. Je tu množstvo bankrotov a to je hlavný dôvod k tomu, že štátne financie mnohých krajín sa rúcajú. Sú tu jednotlivo slabiny v celom systéme. Musíme nájsť systémy štátnych pokladníc pre e, Dublin alebo Lisabon. Európske banky musíme podporiť tie, ktoré nedokážu stáť na vlastných nohách. Ak, ak sa tu nebudeme dostatočne snažiť, tak tento bankový sektor bude, bude vlastne e, zaťažením. Nevydržia to ani tie najsilnejšie krajiny. Mnohé krajiny, ktoré majú veľké finančné rezervy, nedokážu ozdraviť vlastné systémy. Gréci, Portugálci, Iri by to podľa nich mali robiť lepšie, ale títo, tieto krajiny si pritom nezavetú ani pred vlastným prahom. Treba mať tvrdé opatrenia, ktoré budú vzbudzovať dôveru. A rovnako je ale aj isté to, že musíme naďalej použiť aj opatrenia aj v následných momentoch. Potrebujeme spoločnú európsku štrat- stratégiu, ktorá by bola naozaj na mieste. Očakávam, že čoskoro komisia príde s takou iniciatívou na základe smernice, ktorá je e, aj v správe Ferreira. V konečnom dôsledku každá členská krajina je zodpovedná. Všetky krajiny sa musia postarať o to, aby tie prázdne diery v bankových systémoch boli zaplátané. Ďakujeme kolegu Ludvíksonovi a teraz na minútu a pol kolega Mann. Ďakujem, pán predseda. Záťažové testy pre banky EÚ z minulého leta si zaslúžia výrazné zlepšenie. A. Pán komisár, predsa nestačí sa zamerať na vlastný kapitál, takisto treba preverovať aj dopady krízy na likviditu bank. Pripomeňme si, že vtedy e, sa zlomili banky ako e, Lehman Brothers, pretože mali veľké problémy s likviditou. Mne je nepochopiteľná diskusia o tom, či výsledky preverovania likvidity majú byť zverejnené alebo nie kto chce zamlčať údaje, veď to je zmysel týchto testov, tak ten chce, aby trhy týchto bank, ktoré, eh, ma, ktoré prepadli v testoch, aby sa nestatila dôvera v ne. Kto chce nechať nás tápať eh, v neistote, tak ten šíri neistotu v tejto klíme, kde naozaj by takáto klíma mohla škodiť hovorí sa o rôznych parametroch novej metodike a, ale musí nám byť jasný aj spoločný cieľ. Transparentnosť tu musí byť daná, aby e, citlivosť voči krízam e, európskych bank bola stanovená. Je dôležité, aby vznikla široká dôvera, aby k tomu prispeli svojim dielom aj banky a to vo vlastnom záujme. Ďakujeme kolega Mann a teraz na minútu a pol pán kolega Kancian. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, vy odvádzate úžasnú prácu. Musíme získať dôveru, vytvoriť stabilitu a na to podľa mňa je potrebné vyvinúť obrovské úsilie. Nachádzame sa v legislatívnom e, štádiu riešenia krízy a musíme nájsť nástroje, nad rámec toho, čo už existuje. Chcem vyzvať byrokraciu, aby sa nevytvárali tým vytvárali ďalšie nástroje a agentúry, ktoré by nám v budúcnosti mohli len komplikovať život. Ide o právny rámec pre, a to je východisko pre predchádzanie problémov budúcim finančným krízam. Ide o to umožniť e, bankám pohybovať sa usporiadanejšie e, v systematickom rámci. Potrebujeme transparentnosť, kontinuálne na tom pracovať, aby sme mali štandardné e, pravidlá, rovnakú metodiku a dôležité je aj to, aby sa výsledky zverejňovali. Obchodný rok 2010 nám uchádzal aké dôležité je, keď sa údaje zverejňujú, pokiaľ ide o koherentnosť a že aj protichodné účinia, účinky môžu byť na trhoch vytvorené a to sú účinky, ktoré treba zohľadniť. Ďakujeme kolega Kansian. Teraz proces Catch the Eye a teraz má slovo kolega Kelly. Ďakujem pekne. Banky v Írsku zlyhali, nemusíme teda zachádzať do podrobnosti. prečo ja by som eh, rád položil viacero otázok a nevysvetľoval eh, poprvé. Eh, budú podliehať všetky banky týmto zaťažovým testom? Po druhé, môžeme si byť istí, že tieto zaťažové testy odteraz budú zohľadňovať skutočné stanovisko a skutočnú pozíciu bank? A po tretie, ktorý orgán aké právomoci má Európsky orgán pre bankovníctvo, aby e, skutočne si vynúcovalo zo strany bank e, splnenie kritérií, ktoré stanovuje. A ďalej pán Goze spomenul potrebu zbaviť sa závislosti na ratingových agentúrach. Ako by sme mohli nastoliť túto idylickú situáciu čo najskôr? Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Kelly. Ďalej.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 Rád by som povedal na úvod veľmi jasne, že ak by nebolo Európskej komisie, ak by nebolo vašej iniciatívy, pán komisár, nepochybne dnes by situácia v Európskom bankovom sektore bola o mnoho horšia, ako v skutočnosti je. Ale situácia sa mení veľmi dynamicky. Isté problémy, ktoré súvisia s likviditou bank, sa už podarilo prekonať, ale sú tu nové problémy a nové hrozby, ktoré sa neustále objavujú. Preto, ak dovolíte, pán komisár, priama otázka, ako by ste zadefinovali hrozby, ktoré sa objavujú a rizika, ktoré sa objavujú, ako by ste zadefinovali, ktorými rizikami sa budeme musieť zaobedať v budúcnosti. E, rád by som zdôraznil, že už sme vyriešili niektoré problémy, ale neustále sa objavujú nové. Ďakujeme pekne pán Semke. Ďalej dávam slovo kolegyni McGuinness. Ďakujem, pán predseda Juci. nesmieme zabúdať, že e, sa to priamo týka ľudí. Ja som stretla mladého Íra v e, lietadle, e, ktorý sa rozhodol vycestovať, presťahovať sa do Austrálie. Je to iba jeden človek z tisícov kvôli problémom, ktorým čelia členské štáty v rozóne. Dovolí si pán komisár tvrdiť, že tie škody, ktoré spôsobili prvé záťažové testy, nedôvryhodné testy, sú takmer nenapraviteľné. Európsky občania e, s veľkým nepokojom sledujú vývoj v bankovom sektore a taktiež úplne zničili dôveru v Európsku úniu, v eurozónu. Írsky bankový sektor už e, e, absolvoval ďalšie kolo záťažových testov a je v platnosti reštrukturalizačný plán. Ďalší plán na rekapitalizáciu je 24 miliárd dobré, zdravé podniky, preto nemajú k dispozícii kapitál, pretože banky ehm, nie sú schopné plniť tie požiadavky. Je to skutočne neúnosná situácia, pán komisár. Ďakujeme pekne. Ďalej, kolegyňa Basesku faptul că testele de stres precedente nu au fost credibile Ďakujem pekne. E, záťažové testy v roku 2010 neboli dôveryhodné a to ešte stiažuje okolnosti pre tieto nové testy. Kríza v Írsku e, zmenila všetky okolnosti v bankovom sektore. To znamená, že v budúcnosti záťažové testy budú musieť byť o mnoho presnejšie a precíznejšie. Národné orgány by mali mať e, za sebou už implementáciu akčných plánov. To by znamenalo, že problém za zaťažovými testami by bol už vyriešený. Nemusíme e, sledovať výsledky testov, aby sme vedeli, ktoré banky neprejdú. Tieto testy ukážu, aké sú slabiny bankového sektora a taktiež presne určia, kde presne musíme konsolidovať kapitál. A zdôrazňujem význam spravodlivého prístupu aby sa to vzťahovalo rovnako na všetky členské štáty. Okrem toho je podľa mňa užitočné, že komisia by mala e, vypracovať oznámení o zásadných zmenách, e, ktoré e, zapracovala do týchto nových testov. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Basesku. A na záver dostáva slovo pani kolegyňa Galpelc. Ďakujem, pán predsedajúci. Význam tejto témy sa ukazuje jasne už aj tým, že traja poslanci položili úplne rovnakú otázku komisii. Dôveryhodnosť komisie je v hre aj pri príležitosti týchto nových eh, zaťažových testov, ak sa nepodarí opätovne nastoliť, nastoliť túto dôveru Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky výbor pre systémové rizika sa veľmi úzorne snažili sformulovať kritéria. Predsa len je niekoľko otvorených otázok na adresu pána komisára. Jedna z nich znie, či cezhraničné majetkové pomery alebo rozdielne podnikateľské modely sa budú zohľadňovať v týchto testoch. Dá sa jednoznačne tvrdiť, že tieto záťažové testy nebudú ohrozovať um, európsku konkurencieschopnosť niektorých bank. Ďakujeme pekne. A pani Galpelc, eh, teraz má opäť slovo pán komisár Barnier. Merci, monsieur le président, et merci à chacune et chacun de celles et de ceux qui sont intervenus. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili, ktorí vystúpili takto neskoro v tejto rozprave, aby preukázali svoju inteligenciu, svoju neoblomnú snahu riešiť tieto problémy. E, pani kolegyňa Galpels hovorila o zodpovednosti komisie. E, ja som ochotný prevziať zodpovednosť za tieto testy. V definícii nového orgánu pre bankovníctvo už sa uvádzajú jasné podmienky, s tiež spolupracujeme úzko s touto inštitúciou a spoločne Centrálnou bankou pracujeme na príprave nového kola testov spoločne s EBA a táto zodpovednosť sa teda delí medzi všetkých týchto aktérov. Položili ste taktiež všeobecnú otázku, aké hrozby nás čakajú v budúcnosti, aké riziká nás čakajú. Myslím si, že nulové riziko neexistuje. Aspoň teda nie v tomto sektore a ani nie v sektore životného prostredia. Len, len veľmi ťažko sa dá predvídať budúcnosť. Trhy e, fungujú veľmi rýchlo. A ich e, obdobie plinie o mnoho rýchlejšie ako naše. Takže musíme rovnako promptne reagovať aj my. Pred 4 rokmi sme boli svedkami spustenia celej tejto krízy v Spojených štátoch amerických tým, že sa vytvorili nástroje na úrovni dohľadu a um, na úrovni zastrešných, zastrešujúcich orgánov pre bankovníctvo, sme vytvorili podmienky, preto aby sme zabránili takéto rozšiahlej kríze. Posunuli sme sa už od 90. rokov e, od princípu plnej liberalizácie. Bol to trošku hlúpy nápad, hlúpa predstava, že trhy sa budú e, sami regulovať. Na pôde G20 možno môžeme zájsť ešte ďalej, ešte na rámec požiadaviek e, G20. Chceme, aby sa vytvoril celý rad nástrojov hospodárskej správy, etických nástrojov, ktoré sme nemali k dispozícii vo finančnom prostredí v minulosti. A nemáme ich už 15 rokov. Preto je dôležité mať ozaj Európsky bankový orgán, ako povedala pani Gulár, je dôležité počiarknúť aj význam ESRB. Jean-Paul Gozes hovoril o ratingových agentúrach. Hlavným cieľom dnešnej večernej rozpravy je počiarknúť význam európskeho rámca pre dohľad a završiť fázu vytvárania tohto rámca. Myslím, že pán Gigold spomenul slovo federácia musíme spojiť naše snahy, aj naše politické kroky a posunúť sa nad rámec iba koordinácie. Myslím, že pán Gose zdôraznil nevyhnutnosť neustálych reforiem. Ehm, aj na úrovni ratingových agentúr pracujeme už na tretej reforme, ktorá bude zameraná na doplnenie predchádzajúcich dvoch reforiem. Pán Gozes hovoril o e, výraznej závislosti ratingových agentúr, ktorú musíme zmierniť. V texte sa spomínajú aj aspekty závislosti týchto ratingových agentúr a závislosti bank na týchto agentúrach. A to len bank. Teda budeme na tomto pracovať. pracovať eh, Sylvie Gulách spomenula, čo uviedol pán Mervin King vo vypočutí. Aj to som si zaznamenal. A dokazuje to veľkú mieru ochoty taktiež eh, sa to spomenul význam ESRB. Spolupracujeme so všetkými týmto aktérmi aj s EBA, aj taktiež Európskym výberom pre systémové riziko, aby sme zabezpečili dostatočnú mieru koherentnosti, aby sme sa taktiež hodne ponaučili z týchto zaťažových testov bude na členských štátoch, nie na EBA, aby si vzali ponaučenie, aby skutočne zaviedli do praxe nevyhnutné opatrenia, na ktorých budeme trvať aj v období po záťažových testoch. Keď eh, sme vytvárali tri európske orgány dohľadu, Myslím, že teraz už fungujú tieto orgány veľmi dobre. Platí to aj pre ostatné orgány. Pán Gigol, ste hovorili o záťažových testoch pre poisťovníctvo. Už pripravujeme testy aj pre tento sektor, podobne ako pre bankový sektor. Pán Gigold, vy ste spomenuli veľmi citlivú otázku, takisto ako pán Karas alebo aj pán Schmidt. Hovorili ste o šoku spojenom so štátnym dlhom. Ako som už uviedol, EBA musí presne zadefinovať a stanoviť podmienky testov. V minulosti sme toto opatrenie nepoňali dostatočne reálne. Môžem k tomuto povedať len toľko, že rokujeme z EBA a pán Kielok hovoril o ponaučení sa z týchto nových testov a je vzhľadom na to, že z predchádzajúcich testov sme sa dostatočne nepoučili. Pán Sanchez predseda hovoril o ambíciách, budeme naozaj veľmi prísni, budeme plne dodržiavať kompetentnosť a nezávislosť EBA a taktiež je potrebné sa dodržiavala nezávislosť komisie. Pán Gigold, myslím, že sa musíme poučiť eh, z posledného kola testov, a to v rámci dialógu s EBA, aby sme zlepšili eh, ďalšie kolo testov. Pán Mann a pán Gigold hovorili o vyhodnocovaní rizika likvidity. toto nie je súčasťou eh, záťažových testov. Európsky orgán pre bankovníctvo uviedol, že ide o matematické preskúmanie rizika likvidity v celej Európskej únii eh, s pravidelným cyklom hodnotenia rizik a to v priebehu celého roka 2011. Pán Karas vyzval komisiu. Máme dlhodobú stratégiu, je to princíp, ktorý plne podporujeme. E, vychádzam z týchto princípov spoločne so svojimi kolegami, aby sme navrhli také legislatívne návrhy, ktoré budú súčasťou e, tohto balíčka o hospodárskej správe bude to súčasťou tohto balíčka. Chceme taktiež zabezpečiť väčšiu mieru zodpovednosti pre akcionárov, to z dlhodobého hľadiska. Čo sa týka e, nášho riešenia bankového sektora, e, je tu jeden ďalší problém, ktorý som tu nespomenul a ktorý bol jedným z faktorov, ktoré spôsobili krízu a síce otázka odmien a bonusov, ktoré taktiež predstavujú zvýšenú mieru rizika. Musíme teda taktiež preskúmať úroveň odmien a bonusov a všetky nedostatky v tomto smere musíme napraviť. Je potrebné, aby sa implementovali tieto pravidla vo všetkých členských štátoch a aby sa vytvoril nový rámec, aby sme skutočne riešili príčiny krízy, ktorá spočívala v prílišnej eh, miere rizika a taktiež, aby bankový sektor bol ochotný prevziať väčšiu mieru zodpovednosti. Pani Ferrera a pán Lambert hovorili o nedostatku koherentnosti v záťažových testoch ja som hovorila o nedostatočnosti prekladajúcich testov, potrebujem väčšiu mieru koherentnosti a viac Európy v uskutočňovaní týchto testov a práve preto spoločne s EBA bude taktiež užitočné vzájomné hodnotenie bank. Čo sa týka harmonizačného rámca, vážená pani Ferreira, môžem potvrdiť, pozerajúc sa na viaceré návrhy, ktoré sme predložili a taktiež na návrhy, ktoré sa chystáme predložiť ešte pred koncom leta. Pán Ludvíkson, pani Forc, pán Kancian, pani Basesku práve pred chvíľou hovorili o prísnych testoch, o dôveryhodných testoch, o transparentných testoch. Takže ešte raz, v rámci balíčka o hospodárskej správe, eh, na ktorom pracujeme, tieto testy budú viac eh, transparentnejšie, budú dôveryhodnejšie a budú prísnejšie a budeme vychádzať taktiež eh, z ponaučení, ktoré sme si odnesli z predchádzajúceho kola testov, tak aby testy boli naozaj prísnejšie a transparentnejšie a dôveryhodnejšie. Vielen Dank, Herr Ďakujem pekne, pán komisár Barnier. Troška e, sme si spôsobili omeškanie, pán komisár Barnier. Vidím, že ste